spasenie. komisie v zmysle článku 231.4 chceme vás informovať, že včera o 17. hodine e, prišla požiadavka o opravu a táto oprava bola